wir kommen jetzt zum, äh, zur Tagesordnung. Program äh, v zmysle programu, ak s ním súhlasíte, môžeme e, začať. Ako vidím, tomu, je tomu tak. Ako zvyčajne v oznámeniach predsedu ja nemám nič, čo by som povedal. A tým pádom Sme hneď pri bode číslo 3. Czech president, you remember? of the our voting card will value more. Yeah. Just in case. Wie, gibt es Bemerkungen von jemandem noch? Má snad niekto ešte nejaké poznámky? A ak nie, tak hneď na úvod poďakujem tieňovým spravodajcom a ich kolegom za spoluprácu posledných týždňov aj tiež za vysokú mieru e, pripravenosť ku kompromisom, ktorá nás sprevádzala a prejdeme teraz k hlasovaniu a menovite začneme kompromisom číslo 5 a to je dosť logické. Za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa.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 118 za, zamieta sa. 120 za. Dagegen, enthaltung ab. Zamieta sa. 121 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 122 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 123 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa.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 mit 27 zu 20 angenommen. Prijíma sa. 126 dafür. 126 za. Proti. Zdržal sa niekto. Zamieta sa. 127 za. Proti. Zdržal sa niekto. Zamieta sa. 128 za. Proti. Zdržal sa niekto. Zamieta sa. 129 za. Proti. Zdržal sa niekto? Zamieta sa. 130 za. Proti. Zdržal sa niekto? Zamieta sa. 131 za. Proti. Zdržal sa niekto? Preveríme si to. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 123 za, proti zdržal sa niekto, zamieta sa. 133 za, proti zdržal sa niekto, zamieta sa. 134 za, proti zdržal sa niekto, zamieta sa. 135 za, proti zdržal sa niekto, príjma sa. Für der Gegenenthaltung angenommen. Antrag 145 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. Kompromis 14 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. Kompromis 15. Dafür. Za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. Kompromis 16 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. Kompromis 17 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 216. Za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 217 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. Uh, 219 za, proti, zamieta sa. 220 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 121 za, proti, zdržal sa niekto, príjima sa. Kompromis 18 za, proti, zdržal sa niekto, príjima sa. 236 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. Kompromis 19 za, proti, zdržal sa niekto, príjima sa. Kompromis 20 za, proti, zdržal sa niekto, príjima sa. 21 za, proti, zdržal sa niekto, príjima sa. 22 za, proti zdržal sa niekto, príjima sa. tri za, proti zdržal sa niekto, príjima sa. 238 za, proti zdržal sa niekto, príjima sa. Ešte preverujeme elektronicky 238. Končím hlasovanie. tesne sa prijíma. 200, äh, nein, 239. 239 vypadáva, 240 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 241 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 242 spolu s 241 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. Táto časť padá. 244 za, proti zdržal sa niekto, prijíma sa. 245 za, proti zdržal sa niekto, zamieta sa. Táto ďalšia časť e, je bezpredmetná. 246 za, proti zdržal sa niekto, prijíma sa. Kompromis 24 za, proti zdržal sa niekto, prijíma sa. Kompromis 25 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. Kompromis 26 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. 27 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. Kompromis 28 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. 29 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. Kompromis 30 za, proti zdržal sa niekto, príjma sa. Kompromis 31 za, proti zdržal sa niekto, príjma sa. Kompromis 32 za, proti zdržal sa niekto, príjma sa. 33 za, proti zdržal sa niekto, príjma sa. 34 za, proti zdržal sa, príjma sa. 35 za, proti zdržal sa niekto, príjma sa. 36 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. Už sme hovorili o 36, 37. Áno, Gomez ešte. Je tu odkaz, pán predseda, na boj proti zvýšeným teroristickým e, aktivitám, e, ale potom je tu odkaz k situácii, k táborom pokiaľ ide o islamský terorizmus, bolo by to nevyvážené podľa mňa. E, buď tam dáme a v oblasti e, okupovanej oblasti e, západnej Sahary, ale riziko teroristických aktivít v sahelskej a saharskej oblasti. Buď e, nespomenieme tábory Tinduf, alebo tam dáme A, okupované e, západná Sahara, pretože riziko je v oboch. Podľa mňa sú aj iné tábory, keďže tu ne, e, nevymenúvávame všetky, som za, te, za, tu, za ten odkaz, za jeho škrtnutie. Podporme návrh Ani Gomeš. Takže bez tejto odkazu na e, tábory Tinduf e, hlasujeme opätovne o kompromise 37 v takomto znení. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto? Prijíma sa. Kompromis 38. Za? Proti? Zdržal sa niekto? Prijíma sa. 39. Za? Proti? Zdržal sa niekto? Prijíma sa. Kompromis 40 za proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. Kompromis 41 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. Ďalej 449 za, proti, zamieta sa. 450 za, prijíma sa. 451 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. Kompromis 42 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. Pozmeňujúci návrh 461 za, proti, zdržali sa, prijíma sa. 43 kompromis za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. Pán Van Orden, nemáte náhodou zapnutý mikrofón? Je zaujímavé vypočuť vaše rozhovory celý čas. Takmer oxfordská angličtina. Hm? Wie habt ihr we go to compromise 45. Kompromis 45. Za, proti, zdržali sa, príjma sa. 476 za, proti, zdržali sa, príjma sa. 481 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 482 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 483 za, proti, zdržali sa, príjma sa. 490 za, proti zdržali sa, príjima sa. Das gibt dann alles. Wir kommen zu 494. 494 äh, za, proti zdržali sa, príjima sa. 495 za, proti, to si preveríme. 495. 495. Die Abstimmung ist geschlossen. Končím hlasovanie. Prijíma sa. 496 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 497 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 498 za, proti, zdržali sa, prijíma sa. 500 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 501 za, proti zdržali sa, zamieta sa, 502 za, proti zdržali sa, zamieta sa, 503 za, proti zdržali sa, zamieta sa, 504 za, proti ešte raz 504 za, proti zdržali sa, zamieta sa, 505 za, proti, to si preveríme elektronicky. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 506 za, proti, zdržali sa, prijíma sa. Ďalší e, je bezpredmetný 508 za. 508 za. Proti. Preveríme. Zamieta sa. Kompromis 46 dafür. Kompromis 46 za, proti zdržali sa, príjma sa. Kompromis 47 za, proti zdržali sa, príjma sa. Ďalej, kompromis 1 za, proti zdržali sa, príjma sa. Kompromis 2 za, proti zdržali sa, príjma sa. Ďalej 44. E, Bohužiaľ, e, bez mikrofónu hlas z publika. Kto je za hlas- proti hlasovaniu za uh, e, unblock? Všetci socialisti. Kto je proti tomu, aby sme eh, hlasovali unblock až po 52? Nehlasu- nehlasujeme teraz, nežiadam o hlasovanie. Takže 44 až 52 chceme unblock. Nie, nepríjmate to? Dobre, 44 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 45 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 46 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 47 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 48 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 49 za, proti, zdržali sa. To si preveríme. glaube ich, angenommen. Closed. Nein. Mit 24 zu 30 abgelehnt. Zamieta sa. 50 za. Proti zdržal sa niekto. Zamieta sa. 51 za. Proti zdržal sa niekto. Zamieta sa. 52 za. Proti zdržal sa niekto. Zamieta sa. 53 za. Proti zdržal sa niekto. Zamieta sa. 54 za. Proti Zdržal sa niekto? Zamieta sa. Vidíte, mohli sme to spraviť. Unblock. Kompromis 3 za. Proti zdržal sa niekto. Prijíma sa. Kompromis 4 za. Proti. Prijíma sa. Pozmeňujúci návrh číslo 1. Za. Proti zdržali sa. Prijíma sa. 2 a 3 za proti, že sa niekto, zamieta sa. 4 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 6, 7, 8 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. Desiatka je len lingvistická, 11 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 14 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 15 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 16 za, ešte preveríme 15 elektronicky. Die Abstimmung ist geschlossen. Končím hlasovanie. Jeden sa zdržal hlasovania. Príjima sa. 16 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 18 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 20 je zbytočná. Rozpočet teraz. Ja. Všetky e, vypadávajú, pretože z, e, bola prijatá 46 a takisto to platí pre kult, pretože bola prijatá 47. We come to the final vote. Záverečné hlasovanie. Hlasujme. Končím hlasovanie. Správa bola prijatá. 41 hlasov za, 9 hlasov proti. 4 sa zdržali. Správodajca odkazuje, že srdečne ďakuje. Hm? But we have to introduce it. Hm? Yeah? Or losing? Hm? Pani Lusing, GUE NGL predložila menšinovú správu a zaslala ju už sekretariatu. Ďakujem pekne, už sme ju obdržali. Nasledujúce stretnutie sa bude možno konať budúci pondelok, nie, na budúci útorok.